je m'excuse pour le retard mais on avait travaillé beaucoup avec on a commencé à 10 heures à l'heure Takže ospravedlňujem sa, že začíname neskôr. A mali sme dlhšie stretnutie koordinátorov, mali sme však toho toľko na programe, museli sme toho prerokovať naozaj veľa. Rozhodne to nie je, pretože by sme začali neskôr a skončili neskôr, ale mali sme ho toho tak veľa, že sa stretnutie koordinátorov natiahlo. A caso di riunioni concomitanti, Takže poďme teraz k návrhu e, rozpočtu e, a zároveň aj k bodu číslo 5. Bod číslo 5, 5 e, presunieme na začiatok poobednejšej pobednejšej schôdzi, takže teraz sa budem venovať jednak vykonávaniu spoločnej bezpečnostnej politiky výročnej správy za rok 2018, takisto absolutóriu za rok 2018. A v prípade námiet, ak nemáme námietky, tak by som tieto dva body považoval za schválené a považujeme za schválený aj bod programu. Ďalej sme navrhli spravodajcov za nasledujúce správy, takže eh, Avko Petý, eh, pán Ranšel, ďalej bezpečnostná obranná politika, eh, Esteban González Pons. Potom tu máme Mali sme dlhé stretnutie. Mali sme tu stretnutie, kde sme sa rozhodli, že prejdeme na ostatné formácie. Pascal Durand. Takže Pascal Durand teraz predstaví aspoň veľmi stručne svoju správu. Ospravedlňujem sa, pán predseda, aspoň veľmi rýchlo, lebo meškáme. Takže Hovorili sme o tejto správe už, dovolte mi sumarizovať situáciu, aká je. Máme tu ťažkosti v inštitucionálnej správe v rade. Ehm, máme tu potom máme tu e, komunikáciu s radou. Máme trošku problémy pri tejto komunikácii treba povedať, že tá pozícia je historicky taká trochu zložitá, alebo dalo by si to pomenovať pojmom, že do tohto sa nechceme teraz eh, strkať, tak to bolo doposiaľ, ale komisia zmenila svoj postoj a v tých vypočutiach, ktoré prebehli a v tých stretnutiach, ktoré sme mali, je tá situácia trochu odlišná. Nastal teraz čas, aby eh, sme mali skutočne trojinštitucionálny dialog k tejto téme, takže teraz skutočne budú diskutovať všetky tri inštitúcie o absolutóriu pre rozpočet. Takže môj navrhovaný text je trochu obmedzený. Môžeme mať len 1500 znakov, takže to je text, ktorý je veľmi jednoduchý. Snaží sa nájsť istý koncenzus a Takisto sa v ňom snažíme si osvojiť nové návrhy komisie, ktoré boli zaznamenané a takisto sme tu očerkli aj to, že prvky nevyhnutné pre trialóg sú už teraz prítomné a tým pádom sa vytvorili všetky podmienky preto, aby mohol prebiehať autentický trialóg medzi inštitúciami. Práve v duchu naplnenia jednotlivých zmluv chceme udeliť vlastne jedno absolutorium pre všetky európske inštitúcie. Takže taký je momentálne status quo. Máme tu niekoľko ďalších prvkov, ktoré sú momentálne predkladané, ktoré teda predkladám aj ja. Ale ako som už hovoril, máme tu isté obmedzenia, ktoré sa týkajú rozsahu Potrebujem byť veľmi stručný a týmto teda uzavriem, že potrebujeme, aby sa otázka absolutória udiala v kontexte celého medziinstitucionálneho dialógu. To nám umožní, aby sme mali taký komplexnejší priestor, v ktorom budeme pracovať. A navrhoval by som aj to, že ak by sme mali jednotlivé absolutória, teda po jednotlivých inštitúciách, na základe tej praxe, ktorá tu už bola dlhodobo zavedená, by sme možno mohli mať aj také eh, rozdelenie pre jednotlivé eh, rozpočtové položky, tak aby tu prebiehala účinnejšia kontrola, aby sme dokázali účinnejšie kontrolovať jednotlivé aspekty. Takže mohol by to byť taký jeden eh, všeobecný eh, proces absolutória a zároveň to ale neznamená, že neprebehnú tie parciálne procesy v jednotlivých kapitál. kapitol. 18. Eh, novembra prebehne stretnutie tieňových spravodajcov a 4. decembra by malo prebiehať hlasovanie k pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem. Et on peut discuter aussi à Strasbourg. Euh, la eh, session, eh, de... bien sûr, bien sûr. Est-ce peut... qu'il y a quelque chose de rapporteur qui demande Takže e, teraz tie nevyspravodajcovia, ktorí sa k tomuto chcú vyjadriť. Ospravedlňujem sa, teraz nevystupujem v svojom mene, ale Vladimíra Bielčíka, ktorý je tenevý spravodajca za EPP a nemôže tu byť, takže Ehm, Vladimír Bilčík hovorí, že rád by poďakoval spravodajcovi za jeho návrh rozpočtu. Ehm, spravodajca otvára dôležité politické otázky svojim postojom, lebo EPP malo problémy pri udelovaní absolutória už po mnoho rokov v rámci nového politického spektra, aby sme mohli vytvoriť nový priestor pre prelomenie tohoto patu. Pán Durán navrhuje viacero spôsobov, ako to dosiahnuť. Na jednej strane obhajuje pozíciu, ktorú obhajovali kolegovia pre kontrolu rozpočtu, a kde hovorí, že memorandum o porozumení medzi inštitúciami malo byť byť uzatvorené a zároveň malo byť eh, súčasťou spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami. A ďalej v oceku 3, ale sa oberáme eh, v duchu zmluv podľa článku 319, kde vidíme, že eh, udelenie je udelované len komisii, len, teda parlament udeluje absolutorium len komisii a ďalší odsek je tiež veľmi zaujímavý, lebo sa tu navrhuje zmena zmluv, aby sme sa dostali zo súčasného patu a parlamentu sa dáva špecifická kompetencia udelovať absolutórium všetkým inštitúciám individuálne. Podľa môjho názoru, hovorí Vladimír Bilčík, by sme sa mali pozrieť na základné aspekty zmluvy a pozícia a, a v by mala ich rešpektovať. Na druhej strane ale dôležité nájsť účinnú cestu von z tohto aktuálneho patu a bude to určite začiatok pre veľmi zaujímavú diskusiu v rámci nášho výboru. Um, Teším sa na diskusiu s mojimi kolegami k tejto téme. To toľko teda od Vladimíra Bilčíka. E, ďalší deň spravodajcovia, máme niekoho? Áno. Pani Grapini sa ospravedlňuje, že nemôže byť prítomná na tomto stretnutí výboru AVKO. E, čo sa týka návrhu e, stanoviska, Toto mi dovolte iba odkomunikovať jej eh, návrh. Okrem toho, že chceme poďakovať spravodajcovi za jeho prácu, pán Rapini si myslí, že by sme mali udelovať absolutorium komisii a zároveň brať do úvahy správu Európskeho dvoru auditorov. V kontexte toho, čo, ako sa udeluje absolutorium komisii, sme presvedčení, že demokratická legitimita európskych inštitúcií musí byť ďalej posilnená. A to tým, že posilneme transparentnosť a, a zodpovednosť a zároveň si myslíme, že absolutórium by malo byť individuálne pre každú agentúru, tak aby sa nedokázali e, zamiesť zodpovednosti jednotlivých agentúr, aby sme dokázali posúdiť, aké sú problémy v každej jednej agentúre. Takisto naša skupina je presvedčená, že by Európsky dvor auditorov mal predstaviť e, komparatívnu odôvodnenú analýzu nákladov jednotlivých agentúr v návrhu svojho všeobecného rozpočtu pri udelovaní absolutória, tak aby sme ďalej posilnili účinnosť, transparentnosť a ekonomický aspekt v rámci zodpovednosti jednotlivých inštitúcií EÚ, tak aby sme dokázali implementovať princípy rozpočtovania podľa výkonnosti a princípu dobrého riadenia ľudských zdrojov. In addition, we want to draw the attention to the fact that there is uh, in uh, point three of the draft opinion. Okrem toho, je tu jedna veta, ktorá sa zdá, ako keby naznačovala, že parlament nebude ďalej pokračovať eh, v mm, udelovaní absolutória iným inštitúciám ako komisii. Ale použiaľ nejaké vyjadrenia mimo mikrofónu, ale myslíme si, že nemôžeme ukončiť tú 20-ročnú prax udelovania individuálnych absolutórií, najmä v kontexte toho, čo sa deje na rade a naďalej by sme mali v tomto trende pokračovať. Máme niekto ďalšieho. Renew Europe je za. Niekto ďalší, takže rada, komisia. Chcete sa vyjadriť? Nie. Ja by som vám chcel povedať, pán predseda. Samozrejme, ďakujeme spravodajcom. Dovolte mi len ubezpečiť Dominika, že môžeme urobiť oboje. Môžeme zachovať e, absolutorium pre agentúry a takisto aj mať všeobecnú e, výmenu e, názorov k tomuto bodu. Ospravedlňujem sa, že som sa možno k tomu nevyjadril skôr jednoznačnejšie, takže nebudeme to teraz len prerušovať tú prax, ktorá tu bola zavedená. Takže všetkým chcem poďakovať. A pevne verím, že dokážeme zabezpečiť a dodržať časový harmonogram. Dobre, takže pozmenujúce návrhy. Tie môžete predkladať do 14. do 14. novembra do 5. hodiny popoludní. a pokúsime sa teda dodržať tento časový harmonogram, ktorý nám bol vytýčený výborom pre kontrolu rozpočtu. Takže poďme ďalej. Poďme teraz na bod Európskeho ombudsmana, to je správa za rok 2018. Dovolte mi iba poznamenať, že kompetentný rozpočet, um, kompetentný výbor pre túto tému um, našiel jedinú možnosť pre výboru AVKO, aby sa vyjadril k tejto téme, aby sme sa mohli vyjadriť k tejto správe v listovej podobe. Tento list bol distribuovaný jednotlivým politickým skupinám minulý týždeň a o tejto správe budeme potom hlasovať dnes Takže rovno dávam slovo teraz pánovi Ranželovi, aby nám vysvetlil, ako prebehla jeho práca a k téme správe o činnosti Európskej ombudsmanky a potom prejdeme k tomu hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade by som chcel iba povedať toľko, že je tu mobilný telefon, ktorý sa zdá bol zabudnutý. Prvá poznámka. Povedal by som, že je trochu smutné, že tento výbor nedostal dostatok času na to, aby mohol eh, vydať stanovisko eh, po dôslednom postupe alebo dôslednom procese eh, preskúmania. Takže dnes využívame veľmi neformálny a nekonvenčný postup, a síce teda, že píšeme list výboru PETI, E, ktorý bude hlasovať o správe Európskej ombudsmanky. Práve preto, lebo nám bol e, vlastne alokovaný veľmi krátky čas na to, aby sme sa mohli k tomuto vyjadriť. A teda istým spôsobom sme e, pripravili tieto závery bez toho, aby sme mali dostatočnú diskusiu a dávame teda len veľmi stručné vyjadrenie výboru PETI. Teraz k predmetu veci. Um, skutočne správa o činnosti Európskej ombudsmanky za rok 2018 je pomerne hlboká, pomerne detailná a v hlbokom kontexte a v hlbšom kontexte nadvezuje na predchádzajúce správy o činnosti. Takže v tomto smere je to pomerne rozumná a vyvážená e, správa, ktorá obsahuje všetky podstatné informácie. Všeobecný, všeobecné rácio môjho postoja je k tomu, aby sme potvrdili už predchádzajúcu pozíciu výboru AFKU v kľúčových témach. Poprvé, počiarkujeme dôležitosť transparentnosti pri pracovných metodách rady a zároveň aj dôležitosť iniciatívy európskych občanov v parlamente a zároveň aj úlohu úradu ombudsmana v tomto smere a v neposlednom rade aj štatút ombudsmana. To sú tieto tri témy. Ja by som vám rád dal ešte tento eh, kúsok informácie k transparentnosti, pretože náš kolega Gert Buržoa predstavil akýsi pozmenujúci návrh k tomuto, v rámci ktorého chce pridať nielen otázku transparentnosti eh, v rade, ale aj v komisii. Keďže komisia je práve ten orgán, ktorý má právo legislatívnej iniciatívy a takisto eh, sú tu aj, eh, je to otázka implementácie nelegislatívnych aktov. Takže aj keď sa takto prečítame, ako niečo dôležité. Nemyslím si, že to je tak dôležité ako otázka transparentnosti v rade. A mimochodom, vážený kolega Buržua, je tu aj vyjadrenie, ktorému som nerozumel. A síce teda je tu vyjadrenie, že Rada ako legislatívny orgán diplomatického charakteru. Nie, rada nemá diplomatický charakter, je to inštitúcia Európskej únie. Takže to nie je nejaká medzivládna inštitúcia, ktorá by bola mimo uh, legislatívneho rámca únie. Takže ak dovolíte, ja si myslím, že keďže tuto poukazujeme len na tie veľmi, veľmi dôležité témy, ja by som ponechal ten list v jeho znení, v akom sa nachádza teraz. Ak súhlasíte. Ak sa chcete ale pridať e, komisii, pre mňa v tomto nebude problém, ale e, zdôrazňujeme 3 alebo 4 veľmi dôležité body, tak aby sme dokázali zachovať rovnováhu v tomto liste a v tomto smere je dôležité zachovať ten prvý návrh. Ehm, toľko teda k tomu. Dovolte mi ešte, čo sa týka štatútu, ehm, počerknúť to, že mali by sme ehm, tlačiť na vytvorenie nového štatútu. Ako určite viete, komisia a rada musia v tomto smere vystúpiť alebo vyjadriť sa, ak chcete, aby sa návrh schválil, tak to musia povedať. Ak to nechcú, tak musia spustiť e, nové konanie, ale zároveň je dôležité, aby tento proces prebehol, pretože štatút ombudsmanky alebo ombudsmana je niečo, čo už 10 rokov neplatí, pretože nie je kompatibilný s Lisabonskou zmluvou. Takže v tomto smere máme naozaj mimoriadnú príležitosť túto tému zmeniť. Takže ja som sa snažil, aby táto pozícia bola čo najkoncenzuálnejšia a najdostupnejšia, lebo nám už dochádza čas. Um, takže to je dôležité. V opačnom prípade by sme nemali e, byť príliš detailní a mali by sme naozaj zvážiť všetky aspekty. Takže list by sme mali podporiť dnes ešte do poludnia. Um, takže toľko z mojej strany, ale samozrejme som otvorený voči vašim uh, poznámkam a návrhom a samozrejme uh, som ochotný niečo zmeniť, ak to je nutné. Ostatní, tie spravodajcová, eh, ja dneska zastupujem viacerých kolegov, ako vidíte, pretože bohužiaľ pán Brando Benifej tu nemohol byť tiež, tu nemôže byť tiež, takže on ma poprosil, aby som eh, odkomunikoval jeho návrhy, keďže on je tieňový spravodajca pre toto stanovisko za SND. Ospravedlňuje sa samozrejme za to, že to nemôže byť. No a v mene našej skupiny chceme poďakovať pánovi Rangelovi za jeho prácu. Súhlasíme s jeho návrhom listu. Je bohužiaľ smutné, že sme nedokázali vytvoriť stanovisko, ktoré mm, vyplýva skôr z toho vzťahu, aký máme s inými výbormi. A pán Benifej a ja teda dúfame, že táto situácia sa nebude opakovať do budúcnosti. Čo sa týka ešte podstaty tohoto listu, a skupina socialistov a demokratov podporuje v šírke to, čo bolo povedané pánom Rangelom a, a pán, čo povedal pán predseda, najmä čo sa týka našej spokojnosti a vyjadrenia spokojnosti e, s výkonom činnosti súčasnej ombudsmanky Takisto je pozitívne, že tento e, list vytičuje viacero kľúčových oblastí, v ktorých sme pripravení poskytnúť našu podporu ako výbor AFKO, e, činnosti Európskeho ombudsmana, najmä čo sa týka transparentnosti e, pracovných metód rady, ale takisto aj čo sa týka väčšej účasti občanov a základných práv a slobôd. Takisto Zdieľame názor pána Aranžela k tomu ostatnému návrhu pána Buržua. V tomto smere nemáme problém s odkazom na pracovné metódy komisie, ale nesúhlasíme s tým, aby rada bola opisovaná ako diplomatická inštitúcia. Takže aspoň pre vašu informáciu budeme končiť o 3-4 minúty. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajcovi za jeho správu. Ako e, k, k správe o práci ombudsmana. Správne sa kladie dôraz na e, dohodu, transparentnosť, brzdy, protiváhy a tak ďalej. Takže vidíme aj potrebu tej otázky revolvingovej e, časti musíme sa tu snažiť zabrániť e, nejakej strate dôvery európskych inštitúcií a je dobré, že komisia hovorí aj o období ochladenia cooling down pred voľbou komisárov skôr ako príjmu prácu v komisii a odídu zo súkromného sektoru. Ja podporujem ombudsmana v snahe vypracovať e, transparentný proces pre menovanie generálneho tajomníka. Pokiaľ je pozmenujúci návrh, tak prvej časti nechcem tu na nejako ohroziť naše diplomatické postavenie, ale chcem zdôrazniť, že sú tu možnosti aj pre diskrétnosť a dôvernosť. Tam ide aj o tú, e, tento diplomatický charakter práci rady. A druhý pozmenujúci návrh sa týka komisie a myslím si, že transparentnosť je dôležitá pri nezákonodárnych nástrojoch, pri vykonávacích predpisoch napríklad. Prečo? Pretože keď hovoríme o mekom práve, tak komisia v rastúcej miere túto možnosť využíva a preto aj tu potrebujeme transparentnosť. Okay. Well, um, we are... Dobre, takže my sme zodpovední za členské štáty na to, aby sa efektívnym spôsobom využívali peniaze politici iba prerozdeľujú peniaze a nebudeme tolerovať nejaké prípady zneužívania, nemáme až toľko času. V tejto situácii teda my podporujeme interinštitucionálne zasadnutie medzi predstaviteľmi rady a parlamentu. Toto treba zorganizovať na to, aby sme rokovali o tom, ako budeme riešiť problémy. Mali by sme byť otvorení, transparentní a na to sme vlastne aj tu. Anderson, do you want nech sa páči, chcete zareagovať? Ja podporím ten list, ktorý bol zaslaný, hovorí pani Anderson. A ja som v predchádzajúcom období bola tieňovou spravodajkyňa pri tejto správe. Podobne som reagovala ako aj vy, práve pokiaľ ide o zvýšenie miery transparentnosti a pracovné metódy zo strany rady a takisto aj pokiaľ ide o otázku toho, že sa treba vyhnúť tomu problému, ktorý tu bol naznačený. Sú tu konflikty záujmov a to sa musí vyriešiť. Ja viem, že nemáme času, takže to je všetko z mojej strany. Kolega Rákel, nech sa páči. Áno, ja teda ďakujem za tie pripomienky, ktoré tu odzneli. Jediná vec, ktorú tu treba teda riešiť, je, že keď budeme zvažovať to, že socialisti sú otvorení zvažovať aj aktivity komisie tu, ak si myslíte, že by sme to mali robiť bez takýchto pripomienok diplomatickej povahy. Myslíte si, že by sme mali do toho začleniť aj komisiu? Alebo to necháme tak, ako to je? To závisí od vás. My s tým nemáme žiadny problém. Vy ste spravodajcom. Ja keď som si prečítal tú správu, ja to vnímam tak, že sa berie za automatické, že sa sústredíme aj na komisiu a vy teraz hovoríte, že sa treba sústrediť na radu. Ak to teraz ešte zjemníme a doplníme ešte aj komisiu, tak to podkopáva to, čo ste povedali. Dobre, takže ja sa budem držať vašej rady, pretože máte pravdu. Pokiaľ ide o tú poslednú pripomienku, ja si myslím, že treba ho schváliť v takej podobe ten list, aké je to odporúčam, hoci ja si uvedomujem, čo chcete povedať, ale myslím si, že v podstate už je to tam tak či tak obsiahnuté, nemusíme to zdôrazňovať a pravdou zostáva, že deficit transparentnosti rady je oveľa vyšší ako deficit transparentnosti komisie, takže nemalo by sa to teraz dávať na, to istú, na tú istú úroveň. Danuta, nech sa páči. Ja som chcela povedať, že nerozumiem tomu, prečo skutočnosť, že tu máme spravodajcu, prečo to je v úvodzovkách. Alebo prečo to je v zátvorke. To nie je elegantné, je to štvrtý riadok. Veď máme spravodajcu. Niekedy posielame listy bez toho, aby sme mali spravodajcu, takže... Ja nemám problém so, so zátvorkami. To také trošku môžeme to napísať aj v azbuke, aj v cyrilike a všetkými fontami, ktoré máme. Môžeme teraz prejsť k hlasovaniu. Takže dostali ste eh, informáciu o hlasovaní. Poprosím vás zastočiť do zriadenia vaše hlasovacie kartičky. Verím, že zariadenia fungujú. Máte všetci pripravené karty? Dobre, takže môžeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali všetci, hlasovanie ukončujeme. Text je schválený.